zasadnutia. Teraz sa dostávame k programu na tento týždeň, ktorý prijala konferencia predsedov v zmysle článku 137 ako záverečný návrh, finálny návrh, a bol vám takto i distribuovaný na dnešok. E, nemám, neregistrujem žiadne návrhy zmien. E, potom sa dostávame k útorku, kde skupina EPP zažiadala ústnu otázku komisie o diskriminovaní e, cieľ vo vzťahu k litovským nákladným vozidlám na ruskej hranici, aby sa to stalo súčasťou programu. Kto chce sa ujať slova k, tomu, k, tejto, k tomuto návrhu? Pán Kaspari. Vážený pán predseda, kolegyne, kolegovia, už niekoľko dní situáciu vnímame tak, že ruské orgány, podľa mojich informácií, veľmi svojvoľne postupujú voči, voči vodičom nákladných vozidiel z Litvy, e, sprevádzajú ich a nútia ich kompletne vyložiť náklady a očividne ide o čisté šikanovanie pred blížiacim sa samitom e, v Litve. Od dnešného dňa dodatočne ruské orgány e, dnes popoludním s tým začali, bez toho, že by nás informovali zastavili e, import akýchkoľvek mliečných výrobkov z Litvy. Kolegyne, kolegovia, považujem to za neúnosné, aby sme tu mali situáciu, že e, Rusko e, si svojvoľne šikanuje terajšieho predsedu rady. Budeme veľmi vďační, ak takáto otázka na komisiu by mohla byť smerovaná Vypracovali sme ju v spolupráci viacerých skupín e, v, e, v výbore pre zahraničné záležitosti. Podporte ju, prosím, ešte pán e, Svoboda v prospech tej, tohto, tejto žiadosti. Chcem plne podporiť túto záležitosť. Je podľa nás škandálny postup Ruska práve v súvislosti s úsilím Litvy pokiaľ ide o organizáciu samitu vo Vilniuse, o východnom partnerstve. E, chceli by sme tu, tento summit podporiť. E, ďalej sa ale treba pozrieť na opatrenia voči Grucinsku a Moldavsku, ktoré sa dejú. Takisto som bol v Narve medzi hranic, na hranici medzi Estónskom e, a Ruskom, kde som videl naozaj, kde sa šikanujú vodiči kamionov. Je nepripustné, aby tento parlament E, e, tu mlčal, treba sa celkom jasne vysloviť formou e, tejto ústnej otázky. Chce niekto vzniesť námietku proti tejto žiadosti? Nie je tomu tak a preto nechám o tejto žiadosti teraz hlasovať. Menovite, ak ste za, aby v útorok po rokovaní o zahraničných vzťahoch EÚ s Tajvanom, aby sa zaradil, kto je za, kto je proti? Zdržal sa niekto? V takejto forme to prijímame. A k útorku pani Simer ešte? Ešte k útorku pri hlasovaní teraz k, tomu k tejto otázke, ktorá sa rozhodla, ste sa pýtali, kto je za a potom ste povedali, a potom sa tento bod e, zaradí po zahraničných e, vzťahoch k Tajvanu. A tým ste, a na to chcem upozorniť, sa ten e, bod e, k, pilo, k pracovnému času pilotov, to sme prijali na konferencii predsedov, sa dostane ešte e, ďalej v programe. Rada by som poprosila, aby pracovná doba pilotov bola diskutovaná v takom časovom ok, e, okamžiku, keď nám niekto môže na to dať aj reakciu. Máte pravdu, pani Cimer, ten bod, ktorý ste spomenuli, sa týmto dostáva dozadu v prioritách, ale neviem, kde by som túto novú žiadosť mal uh, inde umiestniť. Je mi ľúto. Tým sa dostávame k strede uh, pokiaľ ide o rozho- e, rozpravu e, o pristahovaleckej politike. E, chce, chce požiadať o zmenu EPP a, a zmenil by sa mal názov vyhlásenia Rady a komisie o migračných e, tokoch e, s ohľadom hlavne na tragické udalosti na mori pri Lampeduze. K tomu má slovo e, požiadala EPP, takže neviem, kto z vás e, chce k tomu prehovoriť. Pán Jakolino má slovo. Ďakujem, pán predseda. Aj vy ste pripomenuli e, dlhú sériu mŕtvych, 200 e, mŕtvo a telesných pozostatkov bolo mm, pozbieraných a bohužiaľ ten zoznam sa zväčšuje a už sa hovorí o 360 obetiach. Je to skutočne tragédia. My ako EPP sme požiadali o túto rozpravu, aby to bolo v ten istý deň, keď pán predseda Barozo a pani Malstronová pôjdu veľmi správne na ten ostrov, na Lampedusu, aby prejavili našu solidaritu a našu prítomnosť s týmto územím, s týmito loďmi, s týmito obeťami. Žiadame urobiť aj ďalší krok a síce dozadu, aby táto rozprava mohla prebiehať o 17. tak ako to bolo pôvodne naplánované, ešte za prítomnosti, veľmi e, potrebnej prítomnosti komisie pána Baroza a pani Malstromovej. Zajtra Európska rada bude mať možnosť konštruktívne riešiť prítomnosť, aj za prítomnosti komisie, riešiť práve tieto problémy, vychádzajúc z princípu solidarity. Ďakujem za pozornosť. Ďakujeme. Pán Jakolino, kto eh, chce hovoriť v prospech tejto žiadosti? Vážený pán predseda, chcem to podporiť, pretože si myslím, že je dôležité, aby sme túto rozpravu viedli s pánom Barosom a s pánom Malstrom. Celá Európa musí týmto ľuďom pomôcť, ale dúfam, že práve tí, ktorí pomáhajú, pomáhajú eh, e, rybám, pomohli zachraňovať ľudské životy. Nemôže, byť, nemôže to byť tak, že prelievame krokodílie e, slzy, to je na jednej strane a na druhej strane zákonodárstvo tak nevyzerá. O všetkom treba debatovať spolu s pani komisárkou a rovnako s pánom predsedom komisie. Ďakujem. Ďakujem pekne. Je niekto proti tomuto návrhu? Pani Harms, proti? O uznesení? Nech sa páči, máte slovo. Moja politická skupina podporuje tento návrh na zmenu názvu. Chcem sa chopiť toho, čo citoval pán Svoboda zo Deutsche Zeitung, teda v tom zmysle krokodílie slzy, alebo či by sa predsa len malo niečo zmeniť, ako ste povedali vy. My by sme boli veľmi rádi, keby sme tento bod spojili, respektíve uzavreli s uznesením. Ďakujem pekne, pán predseda, ďakujeme pekne, pane Harms. Takže je to návrh s uznesením. Dobre. Takže na stredu máme teda program pripravený. Počkajte, hneď sa dostanete k slovu vyhlásenie rady a komisie o emigrácii s osobitnými tragickými udalosťami v lampadu, že pani Harms požiadala o uznesenie navýše. Prihlásil sa pán Jakolino, nech sa páči. Tanto per confermare. Chcem potvrdiť tak ako to vyjadril aj kolega Svoboda, že je potrebné diskutovať o tejto téme. Ale nie ide len o legislatívu jednotlivých krajín, nie je to problém legislatívy, ale ide o spoločné zdieľanie našich povinností. Sme samozrejme za túto otázku, ale nemyslíme si, že by dnes nebol čas na uznesenie, pretože by to mohlo možno vyvolať napätie táto téma nežiada napätie a rozdielne názory, ale podporu tohto parlamentu. Pán Jakolino, takže hodnotím to ako vyjadrenie proti uzneseniu, proti prijatiu uznesenia. Pani Harms požiadala o uznesenie, pán Jakolino proti, pani Simer, myslím si, že vy budete za toto uznesenie však. Chcem podporiť návrh pani Harms, aby sme tento boj, bod spojili s uznesením. Myslím si, že treba konkrétne povedať, čo treba zmeniť, tak s pohľadom na Taliansko, ako aj vo vnútri Európskej únie, pokiaľ ide o zodpovednosť európskych krajín v tom zmysle, aby sa tento nedôstojný stav ukončil. Dobre, Takže budeme hlasovať o tejto zmene stred, e, teda programu na stredu. Nech sa páči, pán Svoboda. Chcem navrhnúť, aby sme toto uznesenie robili na druhom zasadaní parlamentu. Nie je dobré, keby sme prijali uznesenie hneď potom, ako si vypočujeme o situácii v Lampaduze. Takže o dva týždne by sme potom pripravili a prijali uznesenie. Dobre, v poriadku. Ja sa k tomu ešte vrátim. Tak budeme hlasovať, aby sme vôbec dali tento bod na rokovanie. Kto je za, kto je proti, kto sa zdržal hlasovania. Takže sme to prijali. No a teraz máme dva postupy, teda uznesenia tento, uznesenie tento týždeň, respektíve e, potom druhý týždeň, teda potom, ako si vypočujeme pána Barosa a pani Malstrom. Pani Harms, keby sme sa mohli na tom dohodnúť, teda ak na druhom zasadaní v oktobri sa pripraví toto uznesenie, tak e, v svetle pomeru síl. Kocky padli, zastávam názor, že dobre, bolo by to dobré, keby sme to urobili druhý týždeň, teda na druhom plenárnom zasadaní. Takže uznesenie druhý týždeň. Kto je za, kto je proti, kto sa zdržal hlasovania. Takto sme to schválili a teraz sa dostávame štvrtku zelení požiadali o vyhlásenie komisie na zatknutie Greenpeace aktivistov. To by malo byť vo štvrtok ako bod navyše. No a potom, potom to vyhlásenie by malo byť kolo rečníkov. Pani Harms, nech sa páči zdôvodnenie. Pri príprave tejto žiadosti som skonštantovala, že je tu obava, e, že na plenárnom zasadaní, zasadaní máme príliš veľa tém, ktoré sa týkajú polemiky s Ruskom a s Moskvou. Podľa mňa pri tejto akcii ide skôr o to, že sa musíme vyjadriť k významu Greenpeace ako veľkej mimovládnej organizácie a k významu ich práce na týchto lodiach dnes je to Alexandra, takže je to veľa nebezpečenstiev na medzinárodných moriach. Dozvedeli sme sa o tom práve preto, že bola možnosť realizovať mnohé akcie na týchto lodiach. No a táto žaloba kvôli pirátstvu je naozaj neakceptovateľnou záležitosťou. Ja si myslím, že my by sme mali podporiť túto mimovládnu organizáciu. Som za to, aby sme viedli rozpravu vo štvrtok a potom uznesenie tiež na ďalšom plenárnom zasadaní, teda na tom druhom plenárnom zasadaní v oktobri. Kto je za tento návrh? Kto sa chce vyjadriť za tento návrh? Nikto, ak kto chce hovoriť proti tomuto návrhu, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Prvá, ako budem hovoriť proti, chcem povedať, že je to veľmi dôležitá vec. Takže nepochybujeme, pokiaľ je o dôležitosť Greenpeace a pokiaľ je ten konflikt s Ruskom. Ale je tu tiež otázka na ústne zodpovedanie o právnom štáte v Rusku. Pri tejto rozprave budeme mať možnosť nastoliť aj túto otázku. Ďakujem. Ďakujem pekne, pani McGuinness. Tak to bolo proti tomuto návrhu, takže budeme hlasovať o návrhu zelených, teda pokiaľ o vyhlásenie komisie o zatknutí aktivistov Greenpeace vo štvrtok, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal hlasovania. Hm, ako to vidím, tak sme to odmietli. Dobre, môžeme to skontrolovať, ak chcete. Tak prosím, elektronické hlasovanie. Otváram hlasovanie. Prosím, hlasovali všetci kolegovia, všetky kolegyne. Prosím, hlasovali ste všetci. Končím hlasovanie. Zamieta sa. Nech sa páči, pani McGuinness, zôvodnite váš alternatívny návrh. Chcem povedať celkom jasne, že sme chceli zapojiť túto otázku do tej komplexnej rozpravy, že to bude súčasť tej rozpravy, ktorú máme viesť o právnom štáte v Rusku. Ja, das ist, äh... Pán e, McGuinness, viem, o akú intenciu pri vašom návrhu ide, ale myslím si, že by sme to nemali nejak miešať tiež. Pane Harms ešte raz k rokovaciemu poriadku. Mali by sme sa dohodnúť na tom, že nebudeme mať príliš veľa tém o Rúsku, takže táto téma by bola aktuálna zase o 14 dní. Teda to je pre tých, ktorí pripravujú v Holandsku žalobu Európskeho súdneho dvora a zase aj iní, ktorí majú svojich zatknutých v Murmansku. Takže pre nich je to dôležitý signál, ak sa už takto rozhodneme. Dobre, takže tento bod potom uvediem e, v návrhu plenárneho zasadania no a uvidíme, ako sa to vyverbí na zasadaní predsedov. Ďakujem. Prosím vás, hlási sa ešte niekto o slovo. Vidím, že to tak nie je. Dohodli sme sa teda na programe našej práce. A teraz sa dostávame k rozprave, ktorá sa týka európskeho uhlíkového trhu 2012